Kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať a chcem tu medzi nami, chcem sa poďakovať všetkým, najmä podpredsedovi e, Sasolimu a podpredsedovi Výlandovi, pretože vždy, keď ich e, pozveme, tak prídu a odpovedajú na naše otázky ohľadom rozpočtu parlamentu. A takisto ďakujem pánovi Velemu, pánovi generálnemu tajomníkovi za prítomnosť. Náš spravodajca, pán Rubich, je tu tiež medzi nami a ako vidíte, eh, pracujeme opäť eh, v normálnom formáte. A pred chvíľkou sme sa zamýšľali nad reformou procedúr ktorú, to by sme mohli zatiaľ dať ale do mrazáka a vytiahnuť to až deň po voľbách. Nie je to teda business as usual, ale obnovujeme e, osvedčené bežné postupy, dá sa to tak povedať. Pán Rybich dostane slovo na krátky úvod, potom pán podpredseda Sasoli aj pán Wieland sa vyjadria a generálny tajomník sa takisto vyjadrí. Paul Rybich, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa pánu predsedovi ja tu chcem veľmi pekne poďakovať, pretože teraz začína veľmi dôležitá fáza. Po tom, čo sme po, po tom, čo poznáme pána Vilanda a Sasoliho podpredsedo veľmi dobré a nie je to prvé rokovanie. Už sme si vyvinuli tradíciu, ako zaobchádzať navzájom a som veľmi vďačný, že i tým tieňového spravodajcu veľmi dobre pozná tento materiál. Nechcem povedať, že it's the same procedure, že je to ten istý postup, keďže vykazuje isté špecifické črty a, a sú tu rozdiely z rozpočtu v porovnaní s 2018. Máme tu dva hlavné body, ktoré sa nás najmä týkajú. Jedna je, že ide o volebný rok a preto sú tu isté rozdiely budú mimoriadne výdavky, pretože pre nás je mimoriadne dôležité, aby sme občanom Európy priviedli k voľbám, k volebným urnám. To je naša legitimácia. A keď to bude tak ako na Slovensku, kde len 13 voličov prišlo k eurovoľbám, tak to bude veľká blámáž pre nás. Takže je to náš záväzok, aby sme dosiahli vysokú volebnú účasť a to bez prostriedkov celkom nepojde a som generálnemu tajomníkovi Velemu vďačný za to, že už počas e, mnohých rokov, počas volebných rokov e, existuje podpora EPRS, European Parliament's Research Service. Chceme zapojiť silnejšie Európske výskumné stredisko, aby boli vecné informácie, kolegiálne hodnotenia, ktoré všetky politické skupiny mohli využiť, aby mnohé fake news ktorý, na ktoré narážať budeme aj v budúcnosti, aby e, sme vedeli sa postaviť e, za prácu poslancov a chceme demonstrovať, ukázať, že tu v parlamente sa robí seriózna, vážna práca. A preto ide i o to, aby sme e, pripravili príslušné pozície, pretože sme zistili, že reakcie na rôzne fake news z našej strany často sú príliš pomalé, trvajú príliš dlho a je potrebné tieto informácie dostať veľmi rýchlo k dispozícii a potom v všetkých eh, novinách a v eh, nie, nejaké správy sú alebo v správach a my až o dve alebo tri dni neskôr vysvetľujeme, čo sa vlastne deje. Čiže táto kompetencia Európy a Európskeho parlamentu vo voľbách treba prezentovať takým spôsobom, aby uh, Komunikačná stratégia, ktorú potrebujeme, je veľmi dôležitá, ako je diskusia o demokracii, aby, sme, aby mohla získať silu. Nesmieme zabudnúť na to, že Veľká Británia, v Veľkej Británii sa jedna tretina voličov rozhodla vystúpiť z demokracie, opustiť e, e demokraciu, to znamená nesedieť s nami za jedným e, rokovacím stolom. A to, myslím, e, spôsobuje obavy, že sa vracia niekto do starého systému, ktorý priniesol veľa nešťastia pre občanov a preto si myslím, že i v týchto voľbách bude rozhodujúce, aby sme demokratický, politický rozmer európskych inštitúcií dokázali odkomunikovať špecificky. A viem si predstaviť, že armády trolov, ktoré už mimo Európy čakajú na to, aby sa mohli zamiešať do volebného boja, viem si predstaviť, že tie je tie budú mať väčšie prostriedky, budú mať veľa personálu na to, aby svoju kompetenciu mohli použiť. Druhý bod, okrem oficiálnej komunikačnej stratégie Európskeho parlamentu, je pre nás tiež dôležité, aby politické strany dokázali ukázať svoj profil. Občania, európske občania majú právo voliť rozličné štruktúry z rôznych oblastí a vybrať si ľudí rôzneho presvedčenia a my sme veľmi širokospektrálny parlament, keď sa pozrieme na naše strany a politické frakcie. Myslím, že na svete neexistuje bohatší, pestrejší parlament, ako je to v prípade Európskeho parlamentu. A myslím, že nie je ani žiaden parlament, ktorý tak hlboko do tém sa, sa tak hĺbkovo venuje témam a návrhom legislatívy a to je dôležité, e, že politické e, strany dokážu odpre, aby dokázali odprezentovať rôzne pohľady a aby občania sa mohli rozhodnúť za tú stranu alebo za tú frakciu, o ktorej sú presvedčení, že ich záujmy bude zastupovať čo najlepšie. Takže politická, strá, politická práca v rámci strany je podľa mňa veľmi dôležitá a my všetci vieme, že naše strany v našich domovských krajinách nie sú pripravené alebo nie sú skutočne pripravené, aby viedli nejaký rozsiah, aby viedli nejakú rozsiahlu kampaň do európskych volieb. Je to, platí to pre všetky členské štáty. Ja si pamätám, keď som v rámci našej strany lokálnej, regionálnej, národnej úrovni, všetci hovorili, iní to budú robiť, my budeme mimo toho a v konečnom dôsledku človek sám e, musí, ten, e, musí e, pôsobiť v tomto volebnom boji a to myslím, že a získavať podporu od našich európskych partnerov. Máme tu problém, že asi 50%, myslím, že na, minule to bolo ešte viac ako 5%, uh, opustilo poslancov Európsky parlament. Tu potrebujeme prostriedky na prechodné obdobie, nie len pre členov parlamentu, ale i pre asistentov, respektíve i prechodné ustanovenia pre stážistov. Tiež máme cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, to je personálna redukcia o 5 Dúfame, že je to posledná časť, ktorú treba zrealizovať a preto sú tieto e, zásadné priority e, dôležité osobitým spôsobom. Nejde o to spolu s kvestormi, aby sme pre členov a práve pre, pre, najmä pre tých, ktorí noví prídu do parlamentu, aby sme vytvorili pracovné podmienky, ktoré budú dôstojné pre ľudí, aby dostali kancelárie, aby vybavenie bolo e, čo najmodernejšie a nesmieme zabúdať na to, že mnoho podstatne mladších poslancov príde, ktorí majú už úplne iné nároky na informatiku, budú mať iné nároky na vybavenie parlamentu i v komunikácii a tu je dôležité, aby sme boli dobre pripravení na to. 1 plus 2 kancelárie v Bruseli, ako i v Štrasburgu, 1 plus 1, aby sme to zrealizovali. Ďalej e, budeme potrebovať posilnenie vzdelávacích aktivít, nielen pre nových poslancov, ale i pre asistentov, ktorí tu začnú a uvidíme, či pracovníci z politických strán budú pripravení potom prejsť i k poslancov a potom príplatok pre sek- príplatku pre sekretariat sa to odzrkadli, čiže potom otázka sekretariatu je tiež na programe dňa, pretože keď zamestnanec od strany prejde k poslancovi, tak dá sa očakávať, že dostane istý stimul, aby urobil túto zmenu a potom je e, zmysluplné, aby sa to upravilo. Posledný bod, e, bezpečnostné projekty v ktorých treba pokračovať. Týka sa to samozrejme od Adenauerovej budovy až po Kárda, potom i dopravný fond. A k týmto budovám myslím, že parlament efektívnejšie sa môže, môže pôsobiť v týchto oblastiach a my robíme maximum preto, aby to viedlo k pozitívnemu koncu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za úvod a teraz si vypočujeme podpredsedov. Kto začne, pán Výland alebo pán Sasoli? Pán Sasoli. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ďakujem spravodajcovi Rybichovi. My sme všetci spolu už spolupracovali na rozpočtoch v predchádzajúcich rokoch, takže už sme dosť dobre vytrénovaní v tejto dialektike. Je potrebné aj poznať e, určité situácie. Pokiaľ ide o rozpočet na rok 2019, ako povedal pán Rubich, je trošku e, iným cvičením ako tie predchádzajúce, pretože rok 2019 bude rok volieb a prináša so sebou e, mnohé otázky, ktoré sme nemali v predchádzajúcich rozpočtoch. Ale toto by nás nemalo rozptýľovať. Našou hlavnou úlohou je korektné a zdravé fungovanie našej inštitúcie. Rozpočet na rok 19 obsahuje niektoré mimoriadné výdavky, um, ktoré súvisia s volebným rokom, pretože budeme mať uh, výdavky, ktoré budú prechodné pre po poslancov, ktorí budú odchodcať z parlamentu, potom výdavky, ktoré budú súvisieť s koncom volebného obdobia, s koncom uh, pracovných uh, zmluv pre zamestnancov, ktorí odídu a takisto uh, budú určité výdavky na stratégiu volebnej kampane. A všetko, čo povedal pán Rubich, to je veľmi dôležité. A keď sa na to pozrieme komplexne, táto situácia si vyžiada všeobecné navýšenie rozpočtu eh, na rok 2019 o 3,9 keď to porovnáme s rokom 2018. A čo vlastne zoberieme z tých 20 e, ktoré patria parlamentu v rámci 5. rubriky administratívne e, výdavky v rámci VFR. E, no a teraz vlastne máme za posledných 15 rokov najnižšiu úroveň týchto výdavkov percentuálne. Rokovania so Spojeným kráľovstvom o odchode si vyžaduje ako viete, dohodu o tom, že e, Spojené kráľovstvo bude ešte financovať rozpočty e, rokov 19 a 20. Predbežný návrh rozpočtu na rok 2019 e, počíta s počtom 751 poslancov a 28 členských štátov, ale prebieha vo výbore AFKO iniciatívna správa o budúcom zložení parlamentu e, od okamihu, kedy nás opustí Spojené kráľovstvo. Potom by sa mal znižiť počet poslancov na 705. To sa predpokladá. E, takže priority prechodné výdavky. Ako som hovoril, odchádzajúci poslanci dostanú tie prechodné príspevky a takisto budú aj asistenti, ktorí už e, ukončia svoju prácu a dostanú e, na e, svoje príspevky na konci svojho mandátu, respektíve pracovného kontraktu. No a detailne všetky tieto výdavky sú v návrhu rozpočtu, ktorý onedlho dostanete. Potom predvolebná kampaň. Toto bude veľmi citlivé, ale aj veľmi dôležité obdobie pre našu inštitúciu a musíme sa pripraviť na antieurópsky vietor, ktorý bude veľmi silný. Budeme teda musieť naozaj z plných síl pracovať a rozprávať sa s tou kategóriou európskych občanov, e, ktorí e, musia ísť voliť v prvom rade a ktorí by sa um, mohli aj zaujímať o európsky rozpočet, ale sú nepriateľsky nastavení k tomuto projektu a to všetko je dôsledok dezinformácií a um, rôznych antikampaní. Videli sme to aj pred Brexitom, pred referendom, a takisto aj v posledných týždňoch vidíme verejnú diskusiu vo Veľkej Británii tá kampaň musí mať viacero úrovní. Musíme zapojiť úroveň Európskeho parlamentu, mm, európske aj národné politické strany a samotný parlament. E, na rok 2019 sme e, e, vyčlenili 8,3 milióna eur, dohromady 25 miliónov eur za rok 2018 bolo vyčlenených. Čiže my každý rok vyhradzujeme určitú sumu na predvolebnú kampaň e, roku 2019. Čiže už aj tento rok je niečo vyčlenené. E, táto práca bude prebiehať na viacerých úrovniach a hovorí sa teda aj o možnosti mať špicen kandidáta na predsedu komisie a preto je potrebné, aby európske politické strany mali dostatočné vybavenie finančné na to, aby sa mohli pripraviť na túto predvolebnú kampaň. No a preto je veľmi dôležité, aby sme podporili úsilie presadiť špicen kandidáta. No a takisto budeme musieť posilniť komunikáciu eh, s zastúpeniami Európskeho parlamentu v členských štátoch, aby sme udržiavali priamy kontakt s každým územím členského štátu. Ďalšie veci, bezpečnosť a problémy spojené s bezpečnosťou. Už niekoľko rokov naše rozpočty predpokladajú, že sa uh, riešia e, nedostatky v oblasti bezpečnosti. Tieto nedostatky sa postupne odhaľovali a malo to aj e, dramatické dôsledky napríklad pre Brusel. O, o všetkom viete. Aj Brusel bol e, veľmi tvrdo zasiahnutý týmto problémom. No a e, našimi cieľmi e, je dokončiť vstup Louis Weiss e, a jeho bezpečnostné zaistenie. A týka sa to aj všetkých os, e, ostatných e, budov. Na rok 2019 predpokladáme veľké investície do bezpečnosti. E, v prvom rade teda ide o vstup Louis Weiss a predpokladá sa stavba, ktorá bude obsahovať recepciu pre návštevníkov a takisto E, pavilón, priestor, kde sa budú robiť bezpečnostné kontroly. Je to, je to dobrý projekt. Projekt IPAX, ten sme schválili v roku 2015 e, po prvých parížských útokoch a tam ide o to, aby parlament sa vybavil bezpečnostnou technológiou, ktorá bude moderná a integrovaná. Toto je systém, ktorý zvýši úroveň bezpečnosť e, vo vstupných priestoroch parlamentu a e, budeme môcť e, dobre využívať bezpečnostný personál a takisto urobíme tam úspory, pretože sa e, zníži potreba udržiavania starých technológií. Ďalšia vec v téme bezpečnosť, veľmi dôležitá téma, priam rozhodná, to je kybernetická bezpečnosť. Pred rokom nastúpil do funkcie e, úradník, ktorý je zodpovedný na centrálnej úrovni za kybernetickú bezpečnosť e, parlamentu, sleduje informatické hrozby a tento zodpovedný úradník bude ešte posilnený, bude existovať akčný plán pre informatickú bezpečnosť, pretože ako viete, takéto útoky, e, hackerské útoky pokračujú. Ďalej, Musíme zlepšiť e, priestory, pracovné priestory pre poslancov a parlamentov. To nie je možnosť, to je potreba. Máme tu to dedičstvo, ak to tak môžem povedať, tie kancelárie, ktoré máme. A my musíme zaručiť poslancom e, v ďalšom parlamente, aby mali dostatočné pracovné priestory. Máme tu viacročné um, projekty, najmä na rok 2019. Vtedy by sme mali dokončiť e, východnú halu budovy KAD v Luxemburgu. Potom tu máme projekt e, Parliament, to je veľmi dôležitý projekt. Poslanci, pracovníci a administratíva budú mať možnosť využívať moderné nástroje na prácu a ponúkať legislatívne a parlamentné služby, ktoré budú kvalitnejšie, pokrokovejšie. To je už, potom tu máme projekt Hermes na riadenie dokumentov celého Európskeho parlamentu. To je veľmi užitočný návrh. No a posledná informácia ohľadom rozpočtu. Znižujeme znižujeme počet zamestnancov, aby sme dosiahli cieľ 5 ktorý stanovuje medziinštitucionálna dohoda tento rok parlament zruší 59 postov. O rok sme predlžili toto rozhodnutie práve preto, aby sme mohli dosiahnuť tento cieľ a ja si želám, eh, aby od nás už nežiadali ďalšie úsilie týmto smerom, pretože my už sme eh, naplnili tie požiadavky ktoré nám vyplývajú z medziinštitucionálnej dohody. Parlament už veľa urobil v tejto oblasti. Parlament bol vlastne najzasiahnutejšou e, inštitúciou. My sme boli najviac penalizovaní tým prepušťaním alebo teda rušením postov a to by, to by malo byť uznané. Ďakujem. Ďakujem, pán podpredseda. Teraz dostane slovo pán podpredseda Wieland. Ja, vielen Dank, Herr Ďakujem pekne, pán predseda. Viaceré veci už boli povedané k niektorým oblastiam. Ja by som e, formálne chcel ešte raz e, privítať to, že v oblasti bezpečnosti v analogickom svete, ale i v digitálnom svete, pri internetovej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti, že tu sme e, zatiaľ ešte len na začiatku, ale musím, a musíme to urobiť ešte podstatne viac rovnako ako v oblasti IT. Možnosti, ktoré interkonektivita poskytuje pre prácu moderného poslanca, preto musíme ešte urobiť toho veľa. Máme rozpočet, ktorý na prvý pohľad z 3,9% tom predpokladá nárast. Keď sa pozrieme na opatrenia vypočítame opatrenia na rok 2019, na volebný rok, zhruba 1,2%, tak by som potom ten rozpočet označil ako primeraný. Mali by sme eh, silnejšie zdôrazniť, že z 18,79% z rubriky 5 sa pohybujeme na na 5-ročnom minime a možných 20 e, ktoré nevyčerpáme, je manembrovací priestor vo výške asi 130 miliónov. 1,2 z rubriky 5 by bolo 130 miliónov eur, ktoré parlament nevyužije, ktoré, na ktoré si nemôže nárokovať. A to by sme mali v budúcnosti zdôrazniť ešte podrobnejšie. E, e, číslo 49 v predloženom dokumente popisuje viaceré projekty v oblasti nehnuteľnosti, ktoré kolega spomenul 1 plus 2 v Bruseli, 1 plus 1 v Štrásburgu. V 55, čísle 55 dokumente vidíte možno to, čo ja osobne vidím ako najväčší aktuálny deficit a chcem tiež povedať, že to e, názorňuje to, čo ja vnímam osobne ako najväčšiu porážku v mojej, alebo prehru v mojej e, čistni. Je to renovácia PHS budovy, na ktorú zatiaľ nič nie je dispozícii, napriek tomu, že každý vie, že tu sa nachádzame v mimoriadne prekérnej situácii. Nie je to len osobná porážka, ale nedostatočná práca prezidia a všetkých od e, všetkých tých, ktorí sa zaoberajú, všetky grémia, ktoré sa zaoberajú rozpočtovo technickými otázkami. Objektívne sa dostávame do situácie, ktorú nik by nemal to, e, viesť k tomu, pokiaľ ďalší pol rok to takto bude ďalej pokračovať. Nik zodpovedný by nemal to dovoliť. E, v číslach 57 vidíte e, popis témy zážitky v Európe. Tu máme tiež prekernú rozpočtovú situáciu. Ja som jednoznačne za to, aby sme pokračovali v zážitok Európa na tejto ceste. Prezident e, Schulz v, predseda Schulz v Berlíne bol nadšený. Ja v Štrasburgu som niekoľko skupín veľmi intenzívne e, i novou hrou prevádzal. Tá rezonancia, alebo tá reakcia bola úžasná a z, hovoril som s jedným pracovníkom Bavorského ministerstva kultúry, ktorý tieto hry e, videl a povedal pán Viland niečo podobné. Profesionálna takáto hra je len v Izraeli porovnateľná a z tých mladých ľudí, ktorí som v prvej skupine zažil ako polský bola to táto hra roli, kde som bol ako polský socialista, sedel som vo Francii, ale takto a prvý mladý, ktorý ma oslovil, povedal, pán Wieland, fajn práca, konečne niečo aktuálne pre mladých ľudí. Táto hra s pridelenými úlohami e, dostanú nejakí, mladí ľudia dostanú smartfón, dostanú nejaké inštrukcie a naša práca je tam veľmi dobre znázornená. Môžem len por- povzbudiť e, ľudí, aby e, čoraz viac ľudí do toho zapojili mnohí ľudia v Bruseli, v Štrásburgu alebo v iných eh, hlavných mestách, aby s tým mohli mať kontakt. Preto chcem veľmi pekne poďakovať generálnemu tajomníkovi, ako i príslušným generálnym riaditeľstvám. Ešte som sa chcel dotknúť plánu miest eh, číslo 49. Ja si myslím, že medzičasom sme prekročili hranice pokiaľ ide o ďalšie znižovanie, e, že by mohlo znamenať zlepšenie. Z hľadiska čísiel zlepšenie je v poriadke, ale pokiaľ ide o funkčnosť parlamentu, tu sa už dostávame do minusu a ja považujem budúce dohody, nepovažujem budúce dohody za akceptovateľne, kde sa my e, zaviažeme, že takéto čísla personál zredukujeme, kde komisia si to vypočíta a rada e, neobmedzené zdroje prostred... E, rada môže mať k dispozícii neobmedzené zdroje od členských štátov. Viem, že je, sú to bežné rozhovory, keď mám navštevy skupinu, kde sa ma pýtajú, koľko ľudí tu pracuje v parlamente a ja poviem to, čo väčšina ľudí ako správnu odpoveď by považovalo 50 ale taká nie je realita, samozrejme. Ľudia v parlamente seriózne pracujú a robia dobrú prácu. Pokiaľ ide otázka je o otázku jazykov, chcem veľmi ofenzívne sa aj dotknúť, pokiaľ, keď Briti odídu, samozrejme by sme angličtinu ako jazyk tu mali vnímať angličtina bola zastúpená ako jazyk tu v parlamente predtým, než Spojené kráľovstvo vstúpilo do EÚ. Neviem, či si to uvedomujete, aké, aké je tu, aký je tu jazykový režim v kabinách. Znázorňujú v abecede jazyk, jazyky podľa jednotlivých krajín, keď vstúpili. Je to poradie, poradie, áno. Nemčina, angličtina, francúzština, potom prichádzajú postupne ďalšie jazyky aj krajín, ktorí vstúpili neskôr. Angličtina bola od samotného začiatku pritom. A v konečnom dôsledku ide i o hodnotu jazyka, pretože 200 miliónov som nepomôže nič, že majú jednu hovoria rodným jazykom, ktorý je jedným z najroš, najviac ro, e, najpočetnejší. Pokiaľ nik iný týmto jazykom nehovorí, tak potom ich možnosť komunikácie vo svete je nulová. Takže my by sme to mali možno využiť. I to, že vystúpením Spojeného kráľovstva uh, už nebude mať nikto privilegium hovoriť vlastným jazykom, keď sa vyjadri v angličtine. A preto by sme mali možno to skôr vnímať ako výhodu. 3,9% navýšenie napriek tomu sme parlament, ktorý pracuje za 4 eurá na občana. Americký parlamentný systém stojí 5 eur občana, napriek tomu, že v americkom parlamente a parlamentnom systéme sú dva veľké, dva veľké bloky, nie sú zastúpené. Je to otázka jednotlivých kresiel, 150 miliónov asi sidiel, sidiel a potom viacjazyčnosť 45 miliónov, čiže takmer tretina nášho rozpočtu sa týka nákladov, na ktoré my sami nemáme žiaden vplyv ako parlament a kost- náklady, ktoré Američania nepoznajú. Keď to vypočítame, tak sme viac ako polovica nákladov na hlavu, na občana. Preto by sme e, tieto veci proaktívne sa týmto veciam venovať. Deficit projekty v rozpočte. Pokiaľ ide o moju oblasť, budovy, mali by sme viac sa snažiť eh, hľadať, eh, zvyšiť efektívnosť. Mali by sme pracovať s katastrom eh, miestnosti, keď kolega Depre je v Štrasburgu, mal by vedieť inteligentne, že je v Štrasburgu a nie tu. A počas týchto dní nepotrebuje upratovačky, áno, alebo upratovačov. Myslím, že existujú moderné možnosti, ako je možné isté práci, práce, ktoré nie je možné realizovať, lebo nie sú potrebné. Myslím, že tu máme zásadné rezervy a deficity a myslím, že pri rozpočtovaní práce výborov tiež tu máme značné rezervy, pretože myslím, že samotné výbory môžu rozhodovať o tom, či urobia o jednu fact-finding misiu viac, alebo či si vypočujú ďalšieho experta dodatočného, alebo či tu budú, bude jedna flaša alebo dve flaše minerálky. Čiže myslím, že väčšia zodpovednosť musí existovať v jednotlivých častiach parlamentu, čo sa týka zodpovedného zaobchádzania s nákladov. To sa týka i zasadnutia výborov v Štrasburgu, to sa týka i zasadnutí plenárnych zasadnutí tu v Bruseli. Máme v, Brus- e, v Štrasburgu i v Bruseli schôdze, ktoré nie sú nevyhnutné a pri šetrení nákladov je možné, myslím, veľmi odvážne e, to povedať, aj keď nie, nie som riadnym členom tohto výboru, e, môžem povedať, že prídem s vlastnými návrhmi. No a posledný bod tento týždeň a chcem vás všetkých pozvať piatich oblastiach parlamentu sme sa vydali novou cestou. Ako ešte viete, váš výbor povedal, že nepotrebujete nový nábytok. Zároveň máme efekt, že vonku e, oddelenie e, oprav má stále rastúce náklady a musíme sa tejto otázke venovať. Vedci sa starajú na tomto kontinente o otázku ako moderný manažment nábytku vyzerá. Je, je potrebné za 20 rokov kúpiť niečo úplne nové, alebo je možné nejakým spôsobom tú prácu upraviť? Ako zabezpečiť, aby e, flexibilne bolo dodávané, zames, e, dodávané poslancom to, čo potrebujú vo svojej kancelárii. V súčasnosti prebieha e, súťaž, máme partnerov. Samozrejme v súčasnosti o tomto tendri nemôžem povedať toho viac, ale oni nám ponúkli vzorovo, že ukážu, ako kancelária poslanca môže vyzerať, ako môže vyzerať jedno poschodie a kolegovia Sasoli, tie, Liberacký, Karsky a moja maličkosť. My sme boli vybavení takýmito vzorovými kanceláriami a plus jedno, jedna kancelária poslanca bez nejakých špecifických funkcií, ako i ďalšia oblasť. Ja by som vás rád pozval. Pozr- moja kancelária, myslím, že i v mene kolegu Sasoli môžem vás pozvať ako, člen, ako člena rozpočtového výboru. Moja kancelária i kolegu, môžete si to pozrieť, ako sa my snažíme viac reagovať na potreby jednotlivých poslancov bez toho, aby sme e, sa zriekli nejakých úvah o šetrení. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne vám, Výland. Ja by som chcel povedať, že e, tlmočenie máme dnes do 18.30, takže budeme musieť sa asi uchyliť k angličtine od 18.30. Pán generálny tajomník, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Podpredsedovia už e, toľko povedali, že ja sa vyjadrím len k témam, e, ktoré zatiaľ neboli, tak detaľne spomenuté aj z hľadiska nedostatku času e, k tým faktorom neistoty, ktoré sa ešte znášajú nad rozpočtom. Najväčšia mm, záležitosť je samozrejme Brexit e, od decembra. Samozrejme dúfame, že minimálne do roku 2020 budeme mať zaistené financovanie ale, samozrejme, ako sa neustále opakuje, všetko so všetkým súvisí. Dohoda o vystúpení, prechodné obdobie e, s budúcim štatú, štatútom, takže momentálne očakávame, že financovanie e, bude zaistené počas trvania VF, či do roku 2021, ale nemôžeme vylúčiť nejaké krízy v rokovaniach a potom sa budú musieť prispôsobiť situácia, ale to sa bude týkať všetkých inštitúcií, a nejakým opravným listom by sa to potom riešilo. No a, no a ešte stále nad rozpočtom sa vznáša toto riziko. To znamená tiež v súvislosti s Brexitom sa musíme vyrovnať s administratívnymi následkami Brexitu. Predseda požiadal, aby na jedno z následovných E, zasadnutí predsedníctva pravdepodobne vo februári sme sa stretli s Michelom Barnierom a s Guy Verhofstadtom, aby sa o tom hovorilo. Ja som príslušný generál riaditeľstva požiadal o to, aby zhrnuli, e, kde sú tie najdôležitejšie otázky v súvislosti s Brexitom a dajú sa zhrnúť do štyroch oblastí. Po prvé, čo sa stane so zamestnancami, po druhé, čo s angličtinou ako oficiálnym úradným jazykom, po tretie, ako si predstavujeme, alebo ako to bude v, v obstarávacích postupoch, čiže veľké, citlivé e, kontrakty, či budú mimo EÚ, hlavne v oblasti IT a telekomunikácií a ako to pôjde v našich informačných kanceláriách predsedníctvo k tomu viedlo prvú provizornú rozpravu v súvislosti s rozpočtom. Čo sa týka zamestnancov, tak eh, máme 125 zamestnancov, ktorí majú výlučne britské občianstvo, z toho dve tretiny je zamestnaných eh, v jazykovej oblasti, ale všetci vieme, že aj v budúcnosti budeme potrebovať anglicky hovoriacich prekladateľov, tlmočníkov, eh, právnikov, lingvistov, a zamestnancov komunikácií. Čiže to sú zamestnanci, ktorí, ktorých eh, sa z krátkodobého a strednodobého hľadiska nemôžeme vzdať. A pre všetkých zamestnancov platí, že nie sú tu vyslaní e, národmi, ale sú euroúradníci. Keď sa pozrieme ešte na vekovú štruktúru, ktorá v prípade Britov je trochu vyššia ako priemer, vidíme, že za, zamestnanci v dohľadnom čase odídu tiež do dôchodku tak môžeme len odporučiť, aby sme týchto zamestnancov nielen v jazykových službách, ale aj v iných sme si, tak povediať, ponechali. A čo sa týka jazykov, len jedno číslo 70% pozmenujúcich návrhov vo výboroch a sa prekladá po anglicky. Ale to nie sú len Briti, ktorí predkladajú tie pozmeňujúce návrhy, ale mnohí ďalší poslanci, ktorí tiež komunikujú po anglicky. To znamená, aj na tom vidíme, že pre nás, e, každopádne z krátkodobého a strednodobého hľadiska, mm, to nie je možné, aby sme e, nepoužívali angličtinu. Čo sa týka mm, liaison offices, e, kancelária v zahraničí, sme chceli povedať, že máme kanceláriu vo Washingtone, budúce vzťahy s Veľkou Britániou a mimo EÚ budú minimálne tak, také úzke, ako vzťahy z USA, takže tu vidíme prvú tendenciu, nie je to rozhodnutie, ale tak sme chceli, aby informačné kancelárie boli v Londýne a v Edinburgu. V Edimburgu. Ja predpokladám, že predsedníctvo príjme rozhodnutie možno už na zasadnutí v apríli, ktoré budú mať účinnosť pre rozpočet aj na rok 2019 podpredseda Wieland už eh, hovoril o politike budov, je jasné, že aktuálne prostriedky a dlhodobá stratégia pre budovy eh, spracovaná no a cieľ bolo vytvoriť eh, pracovné alebo kancelárske priestory. Momentálne máme dosť kancelárskych priestorov v Štrasburgu vďaka budove Havel aj ako tomu, že v rámci príprav na európske, európske voľby do roku 2019 sme si dali iné priority medzi jednotlivými užívateľmi. V Luxemburgu sme tiež na dobrej ceste vyriešiť na dlhé obdobie otázky priestoru. A v Bruseli 1. 1. Eh, apríla sa otvorí eh, budova Martensa a pomocou budovy už e, sme pokryli naše potreby. To znamená, že musíme si sformulovať nové priority a pracovná skupina pre budovy na ďalšom zasadnutí budúci týždeň sa bude intenzívne zaoberať týmito otázkami. Z môjho hľadiska e, sú tu potreby, hlavne e, čo sa týka tri, trialogov, keď tieto budovy boli postavené pri približne 20 rokmi, trialógy prakticky neboli Ehm, bežná činnosť prebiehala v, vo výboroch. Dnes sa ehm, mnoho veľmi dôležitej práce, veľký, veľká časť sa od, odohrá v trialógoch. No a číslo na rok 2018 je, že budeme mať približne 800 trialógov. Ale máme len 4 miestnosti, ktoré sú na to vhodné a je to len obmedzenie. Takže ehm, prvé ťažisko pre budúcu politiku budov musí byť vytvoriť lepšie možnosti pre trialógy. E, po druhé, a o tom sa už hovorilo, Experience Europe, e, zážitok Európa, tie prvé skúsenosti, ktoré máme za sebou, hlavne v Berlíne, Štrasburgu, ale aj v Lublane to bolo pozitívne. Od otvorenia v Berlíne už e, máme 250 tisíc návštevníkov. To znamená, že je to skutočne nástroj, kde s relatívne malými personálnymi nákladmi oslovíme veľa ľudí. A to no, znamená, že predsedníctvo hovorí, že aj v Paríži by sme mohli otvoriť takéto zariadenie. Predsedníctvo to o tom už rozhodlo. A rovnako pre Tallinn a Helsinky, ale bola menším rozpočtom. E, nebude to okamžite možné všade, ale keď sa bude, budú prerokovať zmluvy, e, tak e, to treba zohľadniť. Po tretie, je tu ešte budova TREF 2, to znamená všetky budovy, ktoré máme, e, tu v Bruseli sú prepojené. E, dá sa povedať, e, že okrem úplne malinkej budovy jednej, a to je TREF 2, je prepojíte TREF a Martens s ostatnými budovami belgickému rodinnému poisteniu. Bude to regionalizované. A myslím, že sa nám podarí e, vyriešiť tento problém. A veľká téma do budúcnosti bude renovácia. A parlament prijal legislatívu, že aj z energetických a ekologických dôvodov každý rok 3 e, budov, starých časti budov sa budú renovovať No a tento rok to vstúpi do platnosti a v vchádzajúcich 33 rokoch budeme musieť renovovať všetky budovy. To sa dá naplánovať, treba to naplánovať a bude to dôležitá bude to a tá súčasť stratégie budov v nadchádzajúcich rokoch. A možno na záver ešte pár slov k predvolebnej kampani. Keď sa pozrieme do minulosti na voľby 2009-2014 a teraz ehm, plánovanie 2019, tak vidíme, že relatívny podiel prostriedkov, ktoré sa vydávajú pre samotné strany, neustále narastá. To znamená, inštitúcia ustupuje do pozadia a dávame viac peniazy na pluralizmus, pretože európske strany už dokážu vlastnej organizácii silnejšie že rôzne politické možnosti a preto je len konzekventné, že tento rok navrhujeme na konečnú fázu v roku 2019 pred európskymi voľbami máme politickým stranám 17 miliónov eur v dispozícii na to, aby sme mali profesionálny predvolebný súboj volebných lídrov. Volební lídry um, bolo podporené aj žurnalistickými seminármi, budú ešte viac rozšírené spoločnou platformou pre televízne vystúpenia a profesionálny predvolebný večer. Naposledy eh, sme mali takmer úplne presný odhad 30 po zatvorení volebných miestností a to eh, umožnilo informovať nielen národne, ale aj európskych o európskych voľbách. A to je dôležitý príspevok k europeizácii eurovolieb. No a na tom to chceme ešte ďalej budovať. A možno to teraz ohľadom aj na pokročilý čas je dosť. Ďakujem pekne, pán generálny tajomník pán predseda Sasovi musí odísť, musí ísť na lietadlo, ktorého ho nepočká. Piati ľudia požiadali o slovo, Požiadam vás o maximálnu mieru stručnosti. Tak by som vám poďakoval a ďakujem aj tlmočníkom, ak nám dajú pár dodatočných minút. Pani Gabia Zabal, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem veľmi stručná. Chcem poďakovať v rade podpredsedom aj generálnemu sekretárovi za všetky tieto informácie. Je pravda, že zatiaľ nemáme oficiálne dokumenty, pretože musia prejsť cez byro a preto to bolo veľa informácií, ktoré sme práve teraz dostali a je to komplikované teraz zareagovať a zhodnotiť za to, čo ste nám povedali. Pokiaľ som to správne pochopila, návrh, ktorý je pre... Je to narast o 3,9% v globále, ale týchto 3,9% bude zahrňať i 2,3% to je to, čo nazývame mimoriadne náklady v súvislosti e, s volebnou kampaniou, pokiaľ som to dobre pochopila. A ešte by som chcela pripomenúť líniu, ktorú my, ktorú obhajujeme ako socialisti sú vždy, aby administratívne náklady boli kontrolované. To znamená, aby ich nárast išiel okolo inflácie a samozrejme pritom treba zohľadniť aj špecifické mimoriadne náklady v súvislosti s koncom mandátu a volebnou kampaňou, ktoré nemôžno nemožno dať do týchto 2% a potom náklady, ktoré sme museli e, spojiť s bezpečnosťou z posledných rokov. Ale keď je tu nejaká časť administratívnych výdavkov alebo rozpočtových, ktoré nekorešpondujú s týmito oblastiami, e, je možné pracovať s nimi nejakým spôsobom, aby sme našli túto rovnováhu zhruba z, na úrovni inflácie. Dve konkrétne pripomienky. Ja pr- tlmočenie, náklady. Ako ste povedali, angličtina, 70% príspevkov je v angličtine, ale často je to z povinnosti, pretože mnohé správy, ktoré potrebujeme mať, na ktorých musíme pracovať veľmi často a keď ich dostaneme, kým ich dostaneme preložené, nie je možné jednoducho vypracovať návrh e, z politickej skupiny v e, technicky, aby sme ich mohli od, prezentovať. Chápem, že preklady a organizácia je niečo, čo je veľmi komplikované a sme jediná inštitúcia, ktorá má túto úroveň tlmočenia a prekladov. To si uvedomujem, že nie je jednoduché, ale keď robíme tak významnú investíciu, je dôležité e, snažiť sa to vyriešiť. E, to, či máme hovoriť po anglicky všetci a bude to jediný jazyk, to myslím, že je na, de- na debatu. A pokiaľ ide o prioritu pre budúce rozpočty. To znamená hľadať efektívnosť, usilovať sa o efektívnosť. Je pravda, že sme zažili mnohé zmeny v parlamente, museli sme sa prispôsobovať, isté náklady boli vynaložené, to môže zároveň však ale byť príležitosť pre zefektívnenie nákladov a hľadať e, efektívnosť. Uvediem jeden príklad, ktorý možno bude znieť trošku absurdne, ale a uvidíte, o čo, o čo vlastne mi ide. Hovorili sme o bezpečnosti, my všetci musíme mať badge, s badgeom súhlasiť a nepotrebujeme podpisovať z jednej sály do druhej register alebo na výborov. A to je možno jedna hlúposť, pretože je to len jeden príklad. E, s prostredníctvom informatických nástrojov, ako je možné robiť, sa dajú nájsť efektívnosti elektronický spôsob alebo uľahčiť administratívnu správu tohto parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Ali. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Rubik, pán Sasoli, rád by som vám poďakoval za vašu detailnú analýzu a za detailné informácie poskytnuté o financiách parlamentu v roku 2019. No, my sme si prečítali správu ktorá bola predložená predsedníctvu parlamentu, obsahuje odhady na rok 2019. Správa obsahuje detailné informácie o najdôležitejších podujatiach v Európskom parlamente. Sú naplánované na rok 2019. My súhlasíme s hodnotením hospodárskych podmienok, súhlasíme s očakávaniami, do budúcich volieb a očakávaniami a dopadmi Brexitu. Kolegovia povedali, že tieto čísla opisujú európsky rozpočet. Je to najmenší podiel, na dielu 5 od začiatku tohto viacročného finančného rámca. Na druhej strane na ročnom základe vidíme najväčší, najvyšší nárast e, rozpočtu pre Európsky parlament. Tie 3,9%, náraz o 3,9%, to má dobré odôvodnenie, ale tiež vieme, že sa blížime ku koncu súčasného legislatívneho obdobia a každým ďalším rokom je tu rastúci tlak MVOčiek a médií. My máme priority ako hospodársky rast, zamestnanosť, zvýšená kohézia, máme tiež medzinárodné záväzky, bezpečnosť, obrana, takže európsky daňoví poplatníci od nás očakávajú, že sa budú mobilizovať finančné prostriedky v týchto oblastiach. A s ohľadom na tieto veci bude náročné odôvodniť, zdôvodniť a vysvetliť niektoré náklady daňovým poplatníkom. Myslím súčasnú politickú a ekonomickú situáciu v Európskej únii. No a súčasne hovoríme o výsledkoch a rozpočte zameranom na výsledky. Neustále my si myslíme, že Takýto rozpočet tvorí lepšiu efektivitu a takto sa nám podarí ušetriť finančné prostriedky. No a mňa by však zaujímalo, čo sa stane s našimi dodatočnými záväzkami z ohľadom na výzvy nadchádzajúcich rokov. Ďakujem pekne, pán Tarand. Ďakujem, pán predseda. Vždy veľmi rád si vypočujem podpredsedov Výlanda a Sasoliho a ich úvahy, pretože sa vlastne opierajú o prácu generálneho tajomníka pána Veleho a e, ide tam o to, ako táto inštitúcia môže prežiť, ako my v nej môžeme prežiť. Ako povedal pán Ali, je iná vec e, sa zamýšľať nad financovaním našich úloh a potom je to ešte druhá stránka veci, ako to odôvodniť alebo obhájiť pred európskou verejnosťou každú tú rozpočtovú linku. 25 e, rokov e, stará budova Paul Henry Spak by sa mala zbúrať. Áno, možno je to rozumné z finančného aj stavebného hľadiska. Pre nás by to bolo vhodné pre naše pracovné podmienky, ale je veľmi ťažké obhájiť, vysvetliť verejnosti, prečo chceme zbúrať budovu. Vy nám za, zaručujete, že angličtina ostane e, tu s nami, Nuž, no to je pekné, ale ja vás varujem, bude to nelegálne. Pán Faráš určite bude žiadať e, za to, e, bude žiadať kompenzáciu za to, že e, budeme používať jazyk Brexitu. Bude to mať dopad na rozpočet, myslím si. No a ďalší bod, ďalšia pripomienka. um, inštitucionálne kampanie a príslušný rozpočet. Neviem, čo si myslia iní kolegovia, ale pre mňa, podľa mňa by to bolo kom, komplikované opäť to obhájiť pred voličmi. Prečo inštitúcia si má robiť volebnú kampaň? Predsa sú to politické strany, ktoré e, robia politickú kampaň. Ja sa na to pozerám konzervatívne a myslím si, že politické strany by mali vyberať členské poplatky a nemali by si brať peniaze z rozpočtu parlamentu na predvolebnú kampaň. Takže e, do zápisnice by som chcel uviesť, že v Estonsku politické strany míňajú 500 tisíc eur na jedného člena Európskeho parlamentu. Ja míňam stokrát menej a ja si to požičiavam od matky a musím jej to splácať. Um, ak chcem byť politickým zástupcom, musím niesť aj zodpovednosť, to, to ide s tým. Áno, ale to ovplyvní negatívne vaše dedičstvo, pán, Tarant, eh, pán Zali. Pán Sani. Grazie, Zanni. Som pán Zanni. E, ďakujem veľmi stručne, pretože už máme po pol siedmej. E, pokiaľ ide o všeobecný rozpočet, tak ako vysvetlili podpredsedovia a generálny tajomník, rok 2019 bude osobitným rokom a čakajú nás osobitné výdavky je to iné ako v bežných rokoch a pani Gardia Zabal má pravdu v tom e, všeobecnom kotli výdavkov Európskeho parlamentu. E, určite nájdeme aj hlasy za racionalizáciu, za to, aby sa znížilo to percento 3,9, ktoré pôvodne bolo navrhnuté ja by som chcel ešte sa vyjadriť k, tý, k tým peniazom na e, predvolebnú kampaň. Vo všeobecnosti musím súhlasiť s tým, čo povedal kolega Tarant. E, volebnú kampaň majú robiť politické strany a nie inštitúcie. A pokiaľ ide o číslo 33 miliónov, bolo by naozaj zaujímavé, lebo ja som si nenašiel presné podklady, nepodarilo sa mi, Koľko bolo vyčlenených na predvolebnú kampaň v roku 2014? Boli to podobné situácie a ja by som to chcel porovnať. Čiže koľko peňazí sme minuli v roku 2014? No a e, ďalšia podobná vec, ak sa rozhodneme pokračovať s kampaňou, musíme zabezpečiť, aby táto kampaň bola veľmi neutrálna aby išlo o to, že občania majú byť motivovaní ísť voliť. Nemá to byť kampaň, ktorá má presviečať občanov o správnosti európskeho projektu alebo správnosti inštitúcie. Toto je iná úloha. Ehm, kampaň musí byť veľmi neutrálna. A ďalšie body, o tom budeme hovoriť e, potom neskôr, keď bude na to priestora času s pravodajcami. Ďakujem pán Zanny, pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. Z toho, čo z toho predstavenia rozpočtu, ja, ja samozrejme s väčšinou z tých vecí súhlasím v tejto fáze, v akej sme, ale dovolte mi, aby som na jednom príklade skúsil povedať e, princíp, ako by, ako by sme mohli ďalej postupovať. E, zoberme si, že v roku 2015 e, položili poslanci Európskeho parlamentu písomné otázky komisii v počte 15 295 a nám sa ich podarilo znižiť za dva roky na 7560. To znamená, z 10,4 milióna eur, ktoré nás stáli v roku 2015, sme zišli na 5,14 milióna eur v roku 2017. Tým sme ušetrili 5,3 milióna eur. E, na týchto otázkach sa podielalo 105 zamestnancov, z toho 76 komisí a 29 v Európskom parlamente, lebo to treba preklad, to treba samozrejme tvoriť. A mnohí boli znechutení aj s tým, keď sa ľudia pýtali všeličo, že ako asfaltovať cesty niekde v Taliansku a ďalšie, ďalšie veci. Čiže, čiže boli títo ľudia demotivovaní. Na sa to podarilo znížiť, to znamená, že aj kvalita tých otázok bude asi väčšia a ešte by sa to mohlo znížiť, lebo keď sa to ne, neevidovalo, nesledovalo, tak to bolo ešte podstatne menej a vtedy sa pýtali ľudia dobrovoľne, čo chceli počuť a nie preto, že ich niekto niekde im osfajkne, niečo, že aby, aby mali, e, mali nejaké body do toho, že sú, že sú aktívni. Ale chcem tým povedať úplne niečo iné. E, my tvoríme rozpočet tak, že väčšinu vecí indexujeme a mohlo sa stať, že aj tých 10,4 milióna z roku 2015 sme indexom ešte zväčšili a tým pádom sme mohli e, tých viac ako 5 miliónov úspor prehliadnúť a máme ich niekde v rezerve. Ale keby sme ich od začiatku o nich vedeli, tak by sme mohli to, čo urobíme na konci roka, to znamená, na konci roka nám zvýši 70 miliónov, tak splatíme e, splátkami e, nejaké splátky za naše budovy. Ale keby sme to robili od začiatku tak, že by sme o týchto peniazoch vedeli, tak by sme ušetrili na úrokoch ďalšie možno milióny eur. E, preto, preto sme pred dvomi rokmi prijali uznesenie, že tvorme rozpočet raz za 5 rokov, nie iba podľa indexov, ale podľa skutočných potrieb. My sme to schválili, len sme to nejako nezrealizovali a ak to zrealizujeme, tak to bude úplne prehľadnejšie. Budeme motivovaní, lebo vieme, že keď tu ušetríme, tak nejaké peniaze budeme mať a môžeme ich dať do budova alebo do, do niečoho, čo prespoje poslancom. Čiže skôr moja otázka je v tom, že kedy by sme kedy nastúpime na tento model, ktorý schválil dvakrát Európsky parlament svojim uznesením. Ďakujem. Merci, monsieur Manka, d'avoir souligné euh, Ďakujem, pán Maňka. Ďakujem za to, že ste zdôraznili, že optimalizácia nemusí fungovať iba vo fiškálnej daňovej oblasti, ale aj pri hodnotení výkonu poslancov a takisto indikátory. Tá optimalizácia indikátorov výkonnosti poslancov bola trošku hlúpa. To je pravda. Chcem využiť ešte prítomnosť pána Vilanda a pána Veleho. Zajtra máme e, hlasovať o vytvorení 49 postov. E, to je e, perspektíva, má sa to týkať komunikácie vo volebnej kampani. Zajtra to bude predložené do hlasovania. Máme problém s tlmočením, takže veľmi stručne sa musíme teraz vyjadriť. Pán Výland, nech sa páči, chcete odpovedať? Ja veľmi stručne iba odpoviem. Pán Tarant. Ak Európska únia bude míňať e, prostriedky na to, aby európske občania za rok ušetrili 5 litrov vody a bude robiť na toto nejaké informačné kampane, tak potom naozaj je potrebné povedať občan, choď k voľbám, choď voliť a povedz, e, čo si myslíš. Pán Zany, e, politicky e, do toho nemôžeme zasahovať v tej kampani parlamentu, to je jasné, ale pozrime sa, koľko mladých hlasovalo v referende o Brexite. Naozaj je to veľký rozdiel, či odovzdáš svoj hlas alebo nie. Pretože um, pán Tarant, ak ste z konzervatívneho uh, pohľadu proti, tak som trošku e, prekvapený. Už 50 odtieňov zelenej, to je jediné, čo môžem povedať. Pani Gardia Zabal, téma technické výdobytky. Áno, plne vás podporujem, keď hovoríte, že poslanci eh, sa musia trošku zmodernizovať, ale um, je tu aj ochrana údajov. A potom sú tu poslanci, ktorí hovoria, že nechcú byť sledovaní. Uh, nový pilotný projekt, to je jeden príklad. Ja som tam pozvala aj vás, pani Gardia Zabal. Tam máme možnosť, že v budúcnosti nebudeme potrebovať veľký šifrovací systém, ten je pardon, nebudeme potrebovať systém kľúčov, ten je drahý a my si budeme badžom otvárať e, dvere, ale tu sa poslanci obávajú, že bude niekto môcť sledovať, kto vstupoval do budovy, kto vystupoval, kto odchádzal z miestnosti. Ale výhoda by bola, že keď mm, niekto vykradne kanceláriu, tak bude možné zistiť, e, čo sa tam udiala, udialo. Dnes už máme možnosť napríklad používať biometrický údaj poslanca, aby sa nemusel podpisovať. E, musíme zvážiť, či chceme pilotné projekty, aby sme zavádzali tieto nové možnosti, pretože aj poslanci majú obavy z týchto nových vecí. Ale o tom sa musí viesť dialog a ja som ochotný osobne sa za toto aj zasadzovať a organizovať takéto dialógy. Ďakujem. A teraz pán generálny tajomník. Dank. Ich glaube, es gab ähm, Ďakujem. Štyri otázky boli, ak to správne chápem. Elektronický podpis. Nuž technicky budeme onedlho už schopní to implementovať. Ako povedal pán Výland, je to možno skôr politické rozhodnutie, technické predpoklady. E, to, to sú potom rozhodnutia predsedníctva, ako implementovať takéto opatrenia. Potom tu bola otázka porovnať náklady um, na európske voľby v roku 2014. Pokiaľ ide o tie inštitucionálne informácie, e, ne, nenastali tam žiadne zmeny v číslach, ale rozdielom teraz je, že európske politické strany by mali mať väčšie možnosti teraz sa vyjadrovať, a e, podporiť špicen kandidátov v poslednom roku. To je tá zásadná zmena oproti posledným voľbám. A viacerí tu povedali, že naozaj potrebujeme väčšiu zmenu, ehm, musíme viac komunikovať prostredníctvom politických strán. Pán Maňka hovoril o tých e, nesprávnych indikátoroch, pretože mm, potom sa zavádzajú indikátory výkonu a vzniká dojem, že niektorí poslanci sú úsilovnejší a iní menej úsilovní a Vedie to k eh, absurdnému správaniu z časti e, veľmi vysoké počty otázok len preto, aby to vyzeralo pekne, ale my už na želanie predsedníctva upravujeme, pracujeme na úprave webovej stránky, stránky a e, vysvetľujeme tam ako pracuje poslanec, čo je to pripravovanie správy, čo znamená klásť otázky komisii, aby to vedeli ľudia odlišovať. No a potom ďalšia otázka sa týkala tých 49 zamestnancov. To sú uh, pracovné miesta na zmluvy, mm, to nezvyší rozpočet, Uh, to sa bude platiť z peňazí na e, európske voľby. Predsedníctvo schválilo nový popis práce pre kancelárie, má sa viac e, komunikovať s tlačou, so sociálnymi médiami a takto to budeme vedieť zrealizovať. A takto to bude lacnejšie ako cez externé agentúry. Tie sú oveľa drahšie. Paul Rubik, pour, uh, Paul Rubik 30 sekúnd. Myslím, že si želáme, aby 3,9% bolo znížených, aby toto číslo bolo znížené pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým za podnety a budem sa snažiť byť dobrým spravodajcom. Áno. A ja si to želám. A dôverujem generálnemu tajomníkovi, aj podpredsedom budeme sa snažiť znížiť 3,9 A ak potom ešte na, počas ďalšej kampane to bude ešte nižšie, bude to len dobre. Ďakujem všetkým generálnemu tajomníkovi, všetkým kolegom, ktorí tu ostali neskoro. Ďakujem spolupracovníkom a najmä tlmočníkom, pretože my sme prekročili uh, časový limit 18.30. Ďakujem. A uvidíme sa zajtra pred poludním o 9.00. Teším sa na vás.